E, e, prijatý návrh uznesenia európskeho parlamentu o druhom európskom samite o rómoch otvára novú cestu pre riešenie problémov rómskej populácie v európskej únii. ukázalo sa že individuálne pokusy jednotlivých krajín e, vyriešiť začlenenie rómov do spoločnosti neviedli k uspokojivým výsledkom. príčiny tejto skutočnosti sú rôzne. preto vítam snahu európskej únie vstúpiť do riešenia problému rómov a organizovaným spôsobom zlepšiť integráciu tejto komunity do spoločnosti. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pánovi Paškovi. A teraz pani Sinclair má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda.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 Ďakujem, pán predseda. Som proti diskriminácii akejkoľvek spoločenskej skupiny a z akýkoľvek dôvodov a nemôžem podporiť to uznesenie. Ale toto uznesenie hľadá zodpovednosť proti diskriminácii v európskom kontexte. Ja by som argumentovala, že postup v členských krajinách je tak rôznorodý, že je v záujme menšinových skupín, aby sa to takto riešilo, zvlášť v tých členských krajinách, ktoré nemajú toleranciu a rovnosť, ktorú my Briti deti pokladáme za samozrejmú. Je tu jeden príklad. E, člen skupiny EFD, ktorý bol vyšetrovaný za to, že bol e, zúčastnený na určitých e, podujatiach. Toto je neakceptovateľné. Prosím, nepridružujte Britov s takýmto správaním a nehovorte, že menšiny v našej krajine potrebujú takú istú ochranu ako v krajine, ktorého člena som práve teraz spomenula. Ďakujem. Pán Van Hecke. Dank u, voorzitter. Eh, je to skutočne eh, eh, na zváženie, že tí, ktorí si zaslúžia pravdu, nenajdu riešenie na túto otázku. Keď príjmame takéto uznesenie v Európe, tak je to dokument, ktorý je plný politických omylov a nemôžeme teda e, predpokladať, že týmto nájdeme riešenie, pretože nepoznáme celý problém. Myslím si, že sú tu veľké problémy, je ich e, veľa, je veľa Rómov, ktorí e, sú, e, sa presúvajú a ktorí sú zodpovední za drobnú kriminalitu. Nedostatok takýchto noriem a hodnôt pre Ehm, teda hodnoty, ktoré oni majú, sú odlišné od našich hodnôt a preto ehm, toto uznesenie, ktoré sme prijali ešte unilaterálnejšie, ale ide iným smerom. Každá členská krajina musí mať právo rozhodnúť, ako tieto problémy, ktoré sú reálne, ako ich zvládnu. Ďakujem. Ďakujem pani Záborská. Pani Záborská. Señora Zaborska. Ospravedlňujem sa, pán predseda. Ide o správe o rozvoj? Ide o správu o rozvoj? No, no, no. no. Yo la tengo, la tengo apuntada Mám vás tu zapísanú, ale ide o správu o Rómoch. Pán Klajs. Ďakujem, pán predseda. U tejto správy ide e, opäť raz o extrémnu politickú e, verziu. Na to má, tuším, parlament patent. Ide tu o tzv. E, diskrimináciu, ale a keď chceme zaviesť nové kvóty a, a keď sa otvorí ten kohutík s peniazmi, tak všetky problémy miznú. V Holandsku máme e, skúsenosti, ktoré jasne ukazujú, že akékoľvek opatrenie to spoločenstvo zamieta. že sa tak výrazne objavujú v e, kriminalistických štatistikách, to nepopieram, ale od, e, sú aj v rozpore s našimi normami. Každá členská krajina má absolútne právo e, vypovedať osoby zo svojho výsostného územia, keď sa tieto osoby zdráhajú rešpektovať pravidlá a páchajú zločineckú činnosť. Teraz má slovo pani pani Morkunajte Mikulenene. Ačiū. Balsavau už dėl prioritetų sudarant 2011. Ďakujem. Hlasovala som za toto uznesenie z viacerých dôvodov, ale hlavne preto, lebo e, je tu veľká nezamestnanosť mladých ľudí. Súčasná hospodárska a sociálna situácia vo väčšine e, členských krajín si vyžaduje, aby sme zdôraznili potrebu zamestnať mladých a mali by sme pochopiť toto ako investíciu do budúcnosti Súčasné hospodárske trendy naznačujú, že mladí ľudia sa vzdelávajú dlhšie, miesto toho, aby si hľadali prácu a sme svedkami týchto tendencií a preto si myslíme, že by sme mali mať opatrenia na prepojenie vzdelania a zamestnanosti a e, mať programy v tejto oblasti, to je zásadné Erasmus 1 a ostatné by som spomenula. Veríme, že tieto priority by nás mali viesť e, v budúcom legislatívnom e, procese. Ďakujem. Ďakujem pán Van Heke. E, Ešte raz chcem poďakovať, pán predseda. Proti správe som hlasoval z toho dôvodu, že nesúhlasím vôbec s prioritami parlamentu vo vzťahu ku komisii e, harmonizácia pristahovaleckej politiky. Viem, čo za tým e, je skryté. Všetky členské krajiny e, túto prioritu považujem za nesprávnu. Predovšetkým som však hlasoval proti, pretože je jasné, že parlament naozaj nechce odbúravanie oficiálnej Európy. Naopak, my chceme, my nechceme, aby všetky tieto agentúry sa zriadovali, všetky tie, čo sa plánujú, tie, ktoré sú prebytočné. Parlament by chcel e, ešte viac, decent, e, parlament oficiálne chce ešte viac decentralizovaných agentúr. Máme ich priveľa podľa mňa a preto by sme mali niektoré odstrániť, kým e, zavedieme ešte ďalšie a nové. Myslím tu na výbor regiónov, Európsky inštitút pre e, zrovnoprávnenie pohlaví. Koľko to len všetko stojí našich daňových po, e, poplatníkov? Je to ozaj potrebné? A teraz e, k správe pani Trippel, ďalšie oddiely, pán monsignor. Grazie, voto, siamo... Ďakujem pekne, pán predseda. Toto hlasovanie bolo znovu nástrojom na E, na usmernenie spotreby. Hovoríme od roku 2011. Áno, áno, hovorí pán predseda. Pani Trupel, správa pani Trupel, usmernenia na rok 2011 v rozpočte, ostatné sekcie, ostatné oddiely. A moje meno je tam na vysvetlenie hlasovania k euro, e, rozpočtu e, eurozóny. Eurozóna, hovorí pán predseda. Áno, ste tam, je to v poriadku. E, vyzvem vás neskôr. Takže, pán Monsignore, vo výnimočných časoch, ako sú tie dnešné, sú potrebné výnimočné opatrenia. Na budúci rok máme rozpočet, ktorý e, e, nie je bežný. Hospodárska kríza na nešťastie ešte stále nie je prekonaná a musíme si to uvedomiť. Moja skupina a ja osobne sme hlasovali za dnešné rozpočtové usmernenia, ale v blízkej budúcnosti chceme byť politicky zodpovední a musíme prijať eh, aj dôležitejšie mm, rozhodnutia, napríklad aj tie, ktoré sa týkajú rozpočtu EÚ a to potom umožní eh, za bežných podmienok zmeniť takýto rozpočet a vnútorný trh by mal mať viac zdrojov proti inflácii, proti na ochranu rodín. Toto by mali byť naše ciele, pretože inak je tu riziko, že členské krajiny budú konať ešte konzervatívnejšie. Musíme byť európskejší, menej nacionalistickí, potrebujeme skutočne európsku politiku. Ďakujem. Pán Hanan. Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, Vidal Kvadras eh, je pre mňa veľkou cťou a veľmi sa teším, že ste eh, v mm, predsedníckom kresle. Nuž, všetko, čo máte, je kladivo. A keď máte to kladivo, všetko iné vyzerá ako e, klinec. Európska únia je veľmi dobrá e, pri vynakladaní prostriedkov a peňazí iných ľudí. Milton Friedman povedal, e, že na svete sú dve, dva druhy peňazí. Moje peniaze a tie druhé. No a to vysvetľuje to, čo sa deje dnes v Európe. Všetky členské štáty hľadajú a snažia sa o zníženie rozpočtov a výdavkov. V Grécku sa navrhuje krátenie 10%, Írsko 7%, e, Grécko chce zvýšiť dôchodkový, dôchodkový vek Avšak náš rozpočet, rozpočet Európskej únie neustále eh, rastie geometrickým radom. Nuž a prečo? Eh, pretože eh, v Európskej únii nie je žiadne prepojenie medzi zdaňovaním, zastúpením a preto sa nezohľadňujú daňoví poplatníci. Vážený pán predseda, prílišné výdavky dostali svet do, to, do tejto krízy. No a ak by sme namiesto výdavkov tých triliónov, keby sme Eh, to vrátili eh, ľuďom v rámci daňových eh, znížení, tak by to bolo dobré. No už ďakujem pekne, pán Hanan. No a teraz správa o politike, kvalitiky a pre a polnohospodárske výrobky, pán Kalinovský. Pán Kalinovský. Už nie je to. A tak slovo dostáva pán Mikolášik. pán predseda vážené a kolegovia európske poľnohospodárske výrobky spĺňajú najvyššie štandardy kvality vo svete čo by malo prirodzene viesť k ich vyššej konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. občania európskej únie a nároční spotrebitelia preto musia byť dôsledne informovaní o ich prednostiach. predovšetkým treba vyzdvihovať že európske výrobky nielen spĺňajú prísne hygienické bezpečnostné a veterinárne normy ale sú aj zohľadňujú princípy trvalo udržateľného rozvoja predchádzania klimatickým zmenám a rešpektujú biodiverzitu a ochranu zvierat. preto plne podporujem aj zavedenie európskeho loga kvality pre výrobky pochádzajúce len z únie. <clears throat> logo oficiálne uzná úsilie európskych poľnohospodárov a poskytne ochranu duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni. som presvedčený že touto cestou sa pomôže mnohým vidieckym oblastiam ktoré nemajú inú možnosť rozvoja aby bola dosiahnutá vysoká kvalita agropotravinárskych výrobkov prostredníctvom ehm, únie musí ponúknuť finančnú podporu únia na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a rozvoj mikropodnikov predovšetkým na vidieku. ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Hlasovala som za tento materiál, pretože si myslím, že čisté environmentálne farmárstvo je naša budúcnosť. To si treba pamätať. Treba tiež eh, eh, rešpektovať eh, úspechy ekologického poľnohospodárstva v členských krajinách. Na druhej strane, ak chceme podporovať ekologické e, polnohospodárstvo. Nemali by sme sa ponáhľať v legalizácii e, geneticky modifikovaných rastlín. Niektorí ľudia e, obmedzujú produkciu GMOs. Mali by sme jasne rozlišovať medzi geneticky modifikovanými rastlinami a produktami a ekologickými výrobkami. Treba skúmať dopad geneticky modifikovaných organizmov na životné prostredie. Nič netreba zakrývať. Pre nás je dobrý, dôležitý, trh, dôležitý dobrý trh. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Antonioci. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Ja by som chcel najskôr poďakovať pánovi Scottovi eh, za prácu na tejto správe lepšia ochrana kvality pre naše polnohospodárske výrobky nám len pomôže. A ďalšie zásadné témy treba však v Únii tiež riešiť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa a podpora malých podnikov a ochrana kultúrneho dedičstva a rovnako konkurencieschopnosť európskeho potravinárskeho priemyslu na celom svete. No a preto som hľadal slova za túto správu. Ďakujem pekne, pán Verzíny, pán Březina. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Ja oceňujem, že správa o, o politike kvalitike, kvality mm, polnohospodárských produktov nadvezuje na ďalšie kroky k posilňovaniu politiky kvality. Eh, považujem za prospešné rozvíjať systém zemepisných označení a označení pôvodu pri zachovaní náročnosti kritérií pre získanie ochrany súhlasím so zachovaním nástroja zaručené tradičné špeciality s tým, že by malo prísť k zjednodušeniu pravidel pre registráciu. Vzhľadom na to, že sa jedná o nižší štandard ochrany bez nutnosti preukázať špecifické zemepisné vlastnosti výrobku, Nevidím dôvod preto, aby vybavovanie žiadosti prebiehalo rovnako dlhých lehotách ako v prípade zemepisných označení a označení pôvodu. Slabé miesto súčasnej praxe vidím v možnostiach komisie zamietať na, na základe voľného uváženia žiadosti, ktoré považuje za neúplné. Často prak, častokrát sa tak stáva na, iba náhodou bez zohľadnenia zvláštnych charakteristík výrobkov a zemepisnej oblasti. Tiež treba vytvoriť poistky proti obchádzaniu lehôd v rámci registračného konania a to tak, že komisia prichádza stále s ďalšími pripomienkami a doplňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pánovi Brazinovi a slovo má pani Doc. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pánovi Scottovi za prácu na tejto dôležitej správe a chcem hovoriť o, o pozmeňujúcu návrhu číslo 4, ktorý žiada o maximálne informácie pre spotrebiteľa a tiež podporujem zavedenie komplexnej a povinnej legislatívy pre označovanie polnospodárských produktov. Našim cieľom e, nie sú reštrikcie a bolo by lepšie možno, keby tu boli dobrovoľné informácie. V Severnom Írsku sa spoliehame na export e, produkcie do zvyšku Spojeného kráľovstva Európskej a do Európy a to môže ovplyvniť schopnosť Severného Írska predávať svoje produkty na určitých trhoch, kde momentálne nie sú ťažkosti a mám pocit, že je dôležité, aby nové označovanie netvorilo prekážky, ktoré bránia obchodu medzi rozličnými členskými krajinami. Pozmeňujúci návrh číslo 4 predstavil určité problémy, ale uznávam dôležitosť práce na tejto správe a dôležitosť e, e, vysoko kvalitných a bezpečných produktov. E, ďakujem, pani Doc. A teraz pán Bonsignori. Ďakujem pekne, pán predseda. S týmto hlasovaním máme nástroj na obranu spotrebiteľov a na ochranu produktov. Je to niečo, čo, čo, na čo čakáme už dlho. Malo by to byť jasne stanovené na označenie mesových, mliečných e, produktov a podobne ako aj na rozli- rozličných e, prísadách e, s jednotným miestom pôvodu. Takže toto je opatrenie, ktoré E, dá to správne miesto pre tých e, producentov, ktorí majú takéto výrobky. Parlament e, príjma požiadavky s jedným cieľom zaručiť kvalitu a prístupnosť informácií pre spotrebiteľov. Urobili sme dobrú prácu, chcel by som zablahoželať kolegom, ktorí pracovali na tomto dosie. Ďakujem. Ďakujem, pán Bolsignori. Pán Kaman. Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda. V princípe nemám žiadne problémy s myšlienkou kvalitných e, označení, vidíme ich v mnohých oblastiach nášho života, ale e, nesmie sa to využiť ako ospravedlnenie pre e, zavádzanie volieb spotrebiteľa. Ak sú tu majú byť nejaké obmedzenia, e, tak e, nesmieme zahádzovať takúto produkciu len preto, že niektoré e, z takýchto požiadaviek, napríklad na veľkosť alebo obsah. Mali by sme tiež, nemali by sme tiež využívať kvalitu na ospravedlnenie e, zákazu dovozu niektorých poľnohospodárských produktov. A to by mohlo viesť k chudobe e, farmárov a e, k plitvaniu e, peňazí daňových poplatníkov. Celkom určite miesto e, kvality a gest tohto druhu mali by sme mať dôveru v trh spotrebiteľov a ľudí. Ďakujem. Gracias, señor Ďakujem, pán Kamal. Teraz eh, správa o dôsledkoch eh, hospodárskej eh, krízy. Pán, Niko, Niko, pán Mikolášik požiadal slovo. Gracias, señor presidente. Hlasoval som proti tejto správe, pretože ako veľakrát v iných správach aj v tomto iniciatívnom reporte opäť Európa Ehm, dáva a vnucuje ľuďom v rozvojových krajinách svoj koncept tzv. reprodukčných a sexuálnych práv. treba navždy vyjasniť že tento koncept v sebe zahŕňa podľa definície svetovej zdravotníckej organizácie aj potrat ako metódu plánovania rodičovstva. ľudský život je posvätný od počatia až po prirodzenú smrť preto nemohol som podporiť túto správu. na druhej strane E, sú tam aj niektoré dobré myšlienky ktoré samozrejme môžu pomôcť ľuďom v rozvojových krajinách a preto je možno povedať že keďže stovky miliónov ľudí v rozvojových krajinách musia čeliť dôsledku zdraženia základných produktov a potravín tak čelia existenčným problémom. za alarmujúce považujem odhady medzinárodných finančných inštitúcií že k viac ako miliarde ľudí už žijúcich v chudobe pribudne približne ďalších sto miliónov a že v subsaharskej afrike vzrastie detská úmrtnosť o tridsať tisíc až päťdesiat tisíc. ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Higgins. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasoval za e, túto správu o dopadoch e, hospodárskej a finančnej krízy na najchudobnejšie krajiny sveta. Aj keď táto správa neposkytuje dostatočne radikálne riešenia pre problémy tých najchudobnejších krajín, súhlasím s mnohými časťami toho obsahu. Práve tí najchudobnejší ľudia a najchudobnejšie krajiny trpia v rámci tejto hospodárskej krízy. Musíme skutočne poskytnúť maximálnu mieru pomoci verejné investície a tak ďalej v týchto krajinách. Avšak obchodovanie. No a e, obchodné zmluvy Európskej únie s chudobnými krajinami nie sú dostatočne priaznivé pre tieto krajiny. Európske spoločnosti najviac profitujú z týchto, z týchto dohôd malí producenti, malí polnohospodári a zamestnanci najviac trpia. Takže treba ešte veľa urobiť, čo sa týka týchto krajín. Ďakujem pekne, slovo má pani Dodds. Vážený pán predseda, ja som hlasovala proti e, odseku 7 tejto správy. No a bola som znepokojená, že som videla, že opätovne e, parlament správu využil e, na zavádzanie práva na potrat ako aj prepojenie so sexuálnym a reproduktívnym zdravím s verejným zdravím v rámci rozvojových krajín. Nože, my nemôžeme určovať, eh, či eh, potraty eh, sú správne alebo nie. To je v kompetencii národných práv. No a mnohí ľudia z, do mm, Severného Írska trvajú na práve nenarodených detí. Ďakujem pekne, pani Doc. Slovo dostáva pán Van Heke. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako Európsky parlament musíme sa zamýšľať nad našimi návrhmi. Potrebujeme politiku, ktorá problémy rieši a nie ešte zhoršuje. Čo sa týka rozvojovej pomoci, tak skutočne sú mnohé štúdie, ktoré hovoria o tom, že príliš automatická rozvojová pomoc vedie k tomu, že hospodárske reformy sa neuskutočňujú, sa predlžujú a tým sa zabraňuje možnosti hospodárskeho rastu. Ale my, parlament, máme, sa riadíme heslom, že čoraz viac potrebujeme podporovať rozvoj, rozvoj v afrických krajinách. No a po toľkých rokoch rozvojovej pomoci zatiaľ nie je žiadny dôkaz tejto tézy a je skutočne polutovania hodné. Treba pochopiť, že mnohé africké krajiny sú dnes oveľa chudobnejšie ako po skončení koloniza- kolonizácie. Je to uvedené aj v tejto správe, že brain drain eh, je ďalšie oslabovanie rozvoja. Ale prečo sa my zasadzujeme za politiku podobného charakteru? Ďakujem pekne, pán Fanhajke, a teraz pani Záborská. Uh, Ehm, nepochopím prečo reprodukčné zdravie bolo znovu začlenené aj do správy o následkoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. organizácie reprodukčného zdravia podporujú potraty ako jeden zo spôsobov kontroly pôrodnosti. tento priemysel je financovaný na európskej úrovni aj z daní občanov ktorí potrat odmietajú a ktorí sa angažujú za ochranu života už desaťročia medzinárodné inštitúcie dávajú do svojich stanovísk kontrolu pôrodnosti ako spôsob boja proti chudobe ale rozvojové krajiny stále žijú v extrémnej chudobe. myslím si že európska únia míňa zbytočne finančné prostriedky na kontrolu pôrodnosti ktorá chudobu nerieši. ctím si život a rešpektujem princíp subsidiarity aj vo vzťahoch k rozvojovým krajinám je to dôvod prečo som hlasovala proti paragrafu seven a aj proti celej správe. ďakujem pekne. Pán predseda. bolo naozaj eh, predpokladateľné, že EÚ použije e, svoje dobré plány na harmonizáciu a že využije na túto zámienku e, prípad Grécka. Teraz sa objavujú požiadavky na ďalšie inštitúcie, na celoeurópske zdaňovanie, Európsky dozorný e, orgán, pán Van Rompuy a ďalší komisári ako federalisti súhlasia v tej veci s britskými e, skeptikmi, pretože nemôžete mať menovú úniu bez fiškálnej ekonomickej e, únie. McKeynes povedal, že e, v tejto súvislosti treba kraj, mať na pamäti meny krajín. Rád by som vás odkázal a na kapitolu 22 Evangelia o Matúšovi, kde sa hovorí, prečo ma pokryci pokúšate, ukážte mi peniaze. A Je- Ježiš povedal, uh, hovoril, že e, veci, čo sú cez, cisárove, sú cisárove, veci, čo sú Božie, patria Bohu. Neviem, či to patrí k diskusii o euru, ale keď sa pozrieme na e, základný symbol e, suverenity, je to minca. A tak sme teda videli, že, že Európa potrebuje spoločnú e, ekonomickú vládu a vďaka Bohu, že sme si zachovali Libru. Ďakujem pekne, pán Hanan, za to, že ste nám takto spestrili toto ráno, pán Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa pozriete na túto správu, tak vidíte, že je tam veľa e, zaužívaných vied o tom, ako rozvojový svet trpí v dôsledku hospodárskej krízy. A celkom isté ľudia trpia kvôli kríze v týchto krajinách, ale veľmi často nehovoríme o ľuďoch, ktorým chceme pomáhať, e, vlády, ktoré sa obávajú o svoje rozpočty a škrty, pretože je tam menej e, rozvojovej pomoci a je ťažké e, túto moc zachovať, zachovať sa teda pri moci. Bol som v Afrike a oni sa mi stiažovali, že, že rozpočet na pomoc sa skrátil a tým pádom je ťažké zachovať správu právu v týchto krajinách. Ale pozrime sa na tieto návrhy. Hovoríme o viac investícií do rozvojových krajín. Všetci s tým súhlasia, ale ešte stále tu máme návrh, ktorý v tejto, in, v tej, v tejto inštitúcii zníži investície do týchto krajín. Hovoríme o pomoci e, poľnohospodárstvu v rozvojových krajinách, ale hlasujeme za viac zdrojov pre spoločnú e, poľnohospodárskú politiku, ktorá robí tak veľa škôd e, pre rozvojové krajiny. Mm, Riešme skutočné problémy v týchto krajinách. Zlá správa vecí verejných a protekcionizmus v Európskej únii. Ďakujem, pán Kamal. Pán Kastler. Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, ja som hlasoval proti tejto správe z dvoch dôvodov. Poprvé sa mi nepáči, že Európa eh, čoraz viacej peniaze vyhadzuje v rozvojovej politike a podľa tohto princípu žiada čoraz viac dokumentov. No a hlasoval som aj proti, pretože pokladám za nesprávne, že sa snažíme o určitý, v rámci určitého kultúrneho imperializmu krajinám tretieho sveta nariadovať, ako plánovať rodičovstvo. Potraty nie sú žiadnou cestou a ja lutujem, že časť tohto parlamentu opisuje potrat slovom reproduktívna, eh, reproduktívna medicína, ale eh, to je len eufemizmus. No ja dúfam, že v budúcnosti nebude musieť vždy v, každej, v každom uznesení a v každej iniciatívnej správe opisovať eh, tieto veci, ktoré znamenajú len kultúrny imperializmus. Ďakujem pekne, pán, Keš, pán Kessler, pán Deva. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval proti tejto správe, pretože je to absolútne nerelevantná správa. Ak chcete e, e, všetky peniaze zo všetkých e, svetových finančných púrs, tak budete mať mnoho triliónov. Ak predáte všetky nelegálne nelegálne pozemky, pozemky v slamoch, ktoré nie sú súčasťou právnych systémov legálneho v rozvojových krajinách budete mať 7 triliónov. V rozvojových krajinách je obrovské množstvo kapitálu, e, ktorý je mimo právnych štruktúr týchto krajín od slamov až e, teda tie slamy, ktoré nie sú súčasťou hospodárstva. Po druhé, ak sa spýtate, e, koľko krajín vychádza z rozvojových krajín do finančných systémov sveta, je to 800 miliard dolárov. Prečo Nepracujeme na to, aby ten kapitál zostával v týchto krajín, aby tie krajiny boli bohatšie. Niečo čo sme urobili? My sme odhlasovali daň, aby tie sme ešte viac oslabili slabé finančné inštitúcie na západe a dali to ľuďom, ktorí to pravdepodobne len ukradnú. Ďakujem pekne, pán Deva. Mr. Kelly? Pán Kelly, alebo pani Kelly. Pán Kelly chcete sa uvať slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, ja ako predrečníci som mal námietky proti odseku 7 my sme mohli voľne hlasovať, ale naša delegácia sa rozhodla zhlasovať proti, pretože tak ako povedali rečníci, keď hovoríme o právach reproduktívneho zdravia, a to sú iné slova na označenie e, potratu. A keď toto zamýšľanie, tak by to malo byť jasne povedané a nemali by sme to skrývať pod rúško finančnej krízy. Takže my sme boli proti tomu a hlasovali sme proti tomuto odseku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. No a pán Messerschmidt k správe z Kikluna. Ďakujem, pán predseda. My v dánskej ľudovej strane sme hlasovali proti tejto správe, ale chcem poďakovať za množstvo úvah, ktoré tu e, zazneli napríklad v bode 27, kde sa naozaj hovorí, že toto všetko vedie k užšiemu zbližovaniu hospodárskych politík. Ja som samozrejme proti takejto formulácii, ale musím poďakovať za jasnosť a vážnosť, úprimnosť, ktorá je v tejto správe. Euro je teda vytvorená konštrukcia, ktorá je tu na to, aby sme mali väčšiu hospodárskú nasmerovanosť pracovnej štruktúralnej politiky všetkých hospodárskych oblastí, všetko, čo má hospodársky význam, by malo byť e, zblížené ekonómii vo Frankfurte. Teraz hovoria greckým politikom, akú rozpočtovú politiku majú realizovať bude tomu tak aj pri Španielsku a Portugalsku a iných a preto sa celkom jasne ukazuje, prečo Dánsko chce zostať mimo tohto systému. My si sami chceme rozhodovať o našej hospodárskej politike. To je otázka dánskych e, občanov, nie nejakých bankárov vo Frankfurtu. Ďakujem. Ďalšia schôdza bude 7. apríla v stredu o pol tretej. A bude to špeciálna schôdza, budeme sa zaoberať výsledkami